Otváram teda dnešný pracovný program. Bod číslo 1 je prijatie dnešného programu. Navrhujem, aby ako predseda, aby sme vymazali bod číslo 7 Delegácia do Južnotalianska. Členovia sa už stretli. A program, na programe sa už e, pracuje, takže mm, naši kolegovia určite budú schopní definovať všetky organizačné aspekty tejto prieskumnej misie do Rozorna. Prosím, e, mm, je tu dodatok, e, všimnite si dodatok k programe po hlasovaní. Budeme mať krátku prezentáciu zo strany zástupcu komisie, pána Fola sú to iniciatívy princípov ochrany e, informácií medzi Európskou úniou a USA. Ak nie sú námietky, tak považujeme program za schválený. Takže prejdeme k bodu číslo 2. To sú oznámenia predsedu. Navrhujem, na, aby sme podporili mm, menovanie odporúčaní koordinátorov a Ide o podporu vymenovania následujúcich spravodajcov Raul Romeva Zelených, e, férové zaobchádzanie s ľuďmi bez ohľadu na náboženstvo, vieru, vek alebo sexuálnu orientáciu. Po druhé, Lívia Jaroka, EPP, Správa INI o situácii e, Rómov v Európe. Po tretie, Ana Gomez, SAD. Správa INI. Ide o oznámenia komisie e, parlamentu a rady o posilnení chemickej, biologickej, radiologickej jadrovej bezpečnosti Európskej únie. Po štvrté, pani Kinga Gal z SAD. Pardon, nie, EPP. Áno, tam máme Kingu Gens z SAD. Je to e, spravodajkyňa o prístupe do Európskej únie a Európskom dohovore o ľudských právach a po piaté Antigony Papadopoulou SAD komunitárny prístup o prevencii eh, prírodným a, prírodných a človekom spôsobených katastrof, žiadne námietky. V tom prípade tieto odporúčania sú schválené. Teraz prejdime k bodu číslo 3. A tým je dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátoch amerických na účely uskutočňovania programu na sledovanie financovania terorizmu. Je tu hlasovanie. Budeme hlasovať. Takže navrhujem, aby sme prešli a postupovali následovne. Všetci viete, že dnes ráno konferencia predsedov sa rozhodla, že sa zachová e, v programe budúc týždňovej plenárky téma dohody Európskej únie a USA o TFTP, takže musíme predložiť naše odporúčania do hlasovania v pléne. Pripomínam, že minulý týždeň sme diskutovali v prítomnosti pána Fola a pána Butareliho o tejto dohode e, medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, teda TFTP. Po ďalšom kole diskusí dnes ráno budeme hlasovať o návrhu odporúčaní nášho kolegu, našej kolegyne a spravodajkyne Žanín Hennis Platchard. Mm, boli tu diskusie, ktoré sa týkajú postupov, takže žiadam vás, aby ste venovali pozornosť nasledovným skutočnostiam, aby sme sa vyhli Eh, nejakej nekonzistentnosti, keď parlament musí hlasovať eh, po súhlase. Iba jedno hlasovanie je možné a v prípade, že táto dohoda TFTP medzi Európskou úniou a USA spravodajkyňa predložila nám všetkým návrh odporúčania, kde sa hovorí, že sa zachová ten súhlas pre dosiahnutie takejto dohody. Takže majúc toto všetko na zreteli a preto, aby sme e, hlasovanie urobili správne, všetci si musíme uvedomiť, že ak budete hlasovať za odporúčania spravodajcu, spravodajky nebude to znamenáť, že vy zamietate e, dohodu. A zasa naopak, ak budete hlasovať nie, tak vlastne s tým súhlasíte. Ak teda budete hlasovať nie, v správe spravodajcu. To znamená, že nerešpektujete jej odporúčania. To znamená, že vy schvaľujete uzatvorenie takejto dohody. Ak teda hlasujete nie proti tejto správe, tak ste za dohodu. Teraz prejdeme k... Áno, pán Busutil, organizačná pripomienka. Áno. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, mám dve mm, pripomienky, ktoré sa týkajú eh, postupu, ktorý tu máme a môže to mať dopad na platnosť eh, hlasovania, ktoré nás teraz čaká. Sú to teda dve veci, o ktorých chcem hovoriť a chcel by som vás poprosiť, aby ste stanovili jasné pravidlá ohľadom týchto vecí kvôli platnosti týchto postupov. Prvá otázka je otázka prekladu dokumentov. Dostali sme e, túto správu iba v jednom jazyku a ja to chápem tak, že by to malo byť k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch, aby sme boli schopní pracovať a hlasovať o tejto správe. A po druhé, chcem povedať, že hlasovanie, ktoré sa uskutoční e, a o jeho význame. Správa, ktorú pred sebou máme, e, nám odporúča, aby sme zachovali náš súhlas. Stiahli náš súhlas, pardon. Ak budete hlasovať teda plus, tak súhlasíte so spravodajcom, a my by sme, e, že by sme mali stiahnuť našu dohodu. Ale tí, ktorí chcú schváliť dohodu, v tomto hlasovaní nemajú možnosť vyjadriť svoje stanovisko, pretože sa od nich žiada iba to, aby hlasovali áno alebo nie o stiahnutí dohody a nie o e, prijatí tejto dohody. A preto si myslím, že je tu problém. Uh, A chcem, aby ste uh, stanovili jasné pravidlá, pretože toto by mohlo mať dopad na platnosť uh, postupov. Dúfam, že som sa vyjadril dostatočne jasno. Už som vám napísal o tejto veci, ale myslím, že je dôležité pre záznam, aby sme mali jasné pravidlá, pretože toto by mohlo mať dopad na to, či to, čo robíme, je platné alebo nie. Yes no more points of order are made. Just let me tell you, Mr. Busutil, of course, as... Samozrejme, pán Buzutil, berieme e, na vedomie vaše poznámky, berieme e, na vedomie e, otázky týkajúce sa hlasovacieho postupu a pokiaľ ide tiež o načasovanie prekladov keď ide o hlasovanie, či už ide o jeho, o jeho podstatu obsahov alebo nie, malo by to byť k dispozícii. Súhlasím, aký veľký význam má zrýchlenie prekladov, tak aby každý poslanec presne vedel, e, o podstate hlasovania, a to všetkých jazykov, ktoré sú k dispozícii, posunieme túto poznámku sekretariátu, aby sme zabezpečili, že práca prebehne primerane. Tiež ste povedali po druhé poznámku týkajúcu sa účelu hlasovania, cieľu jeho zamerania. A to je práve ten dôvod, prečo som venoval toľký čas vysvetleniam, že totiž e, podľa tých dispozícií, ktoré máme teraz v dispozícii podľa uh, Lisabonskej zmluvy. Máme tu uh, hlasovací postup uh, súhlasu, to znamená najprv vo výbore hlasujeme o odporúčaniach správy, čiže ešte raz vám vyjasňujem. Odporúčania správy končia tým, že navrhujú, aby tento výbor odoprel svoj súhlas nedal svoj súhlas tejto dohode, nie aby ho podržala, naopak aby ho odoprel. A to bude mať právne závis, záväzný dopad na samotnú dohodu, menovite ten, že sa odročí, odloží vstup do platnosti. Nebude to teda 1. február, ako bolo plánované, a bude to znamenať, že zmluva e, nebude E, účinná. Ale to nie je ale posledné slovo Európskeho parlamentu, posledné slovo odznie až budúci týždeň v pléne. Takže ešte vždy máme potom týždeň času. Musíme si tu urobiť svoje, svoju povinnosť. My budeme hlasovať o odporúčaniach. A tie odporúčania vedú alebo smerujú k tomu, aby sme odopreli súhlas. Takže ak budete hlasovať za správu, vlastne vlastne e, negatívne odporúčate tú zmluvu. Či je to negatívny postoj. A naopak, tí, ktorí budú proti, tak sú vlastne za zmluvu. Pokiaľ ide o povahu, povahu, povahu celej veci, budeme mať ešte e, čas to dohlbky diskutovať počas e, Mali sme veľa času, pardon, pretože sme o e, materiáli e, SWIFT a TFTP e, rozsiahlo diskutovali. Takže jak, ako to ja vnímam, bolo dosť času na zaoberanie sa obsahom materiálu. Teraz je na čase hlasovať o odporúčaniach spravodajcu. Dám ešte slovo sekretariátu, ktorý sa vyjadrí k problematike prekladov. tak ako nám to uh, povedali služby pl- pracujúce pre uh, plénum, uh, tak toto hlasovanie vo výbore prebieha podľa odporúčania, ktoré obsahuje časti, ktoré nie sú vo všetkých jazykoch. Takže na základe pravidiel táto časť môže byť vyňatá z hlasovania, ale zmlu- z, uh, zmluva samotná je vo všetkých jazykoch Takže ak trváte na tom e, procedurálnom bode, tak by sme mohli hlasovať o zmluve tak ako takej. Áno alebo nie za zmluvu. V takom prípade spravodajca odporúča hlasovať nie. Kto chce podporiť zmluvu, by mal hlasovať za, ale to by znamenalo, že zmluva pôjde do pléna s takým modelom, s modelom, ktorý bude presne hovoriť výsledok hlasovania. So of... Je tu problém so sledovaním našich pravidel. Ak chcete, môžete hlasovať podľa odporúčaní a ak nechcete, budeme hlasovať o zmluve ako takej. Maybe the, maybe the Možno, že by sa mohli rozhodnúť hneď teraz koordinátori. Budeme hlasovať za zmluvu alebo za správu. Pani Plešard, mali by sme zachovať existujúcu procedúru. Naše právne služby nám to e, interpretovali, ešte raz nám to povedali aj mailom. Vážim si riešenie toho lingvistického problému, ale tieňoví sa zhodli, že kvôli nedostatku času budeme pracovať v angličtine. Ten nedostatok e, vyplynul z toho mandátu, ktorý sme dostali až 22. januára z konferencie predsedov, takže sa nedalo vytvoriť správu v rýchlosti ešte aj preložiť. Takže ospravedlňujem sa za toto všetko, ale jednoducho môžem poprosiť, aby na, aby nám prečítali uh, tlmočníci alebo preložili ten, tú formuláciu withhold uh, consent, čiže odoprieť súhlas vo všetkých uh, verziách. Skupina SAD podporuje spravodajcu. Okrem toho posledného, že, že treba všetko prečítať, okrem toho vo všetkom podporujeme. Pán Mastela. Con molto garbo istituzionale posto una questione Pán predseda, veľmi slušne ste tu pomenovali tu. Má to aj e, právne dopady, to, čo tu pán Busutil hovorí, aj ďalšie vyjasnenia e, generálneho tajomníka nám dávajú taký dojem, že snáď tu máme príliš veľa byrokracie. Kolega, musím vám povedať, že pri takýchto dôležitých otázkach nemožno sa vyhovárať na časovú tieseň keď jednoducho všetci nemajú možnosť vo svojom jazyku si prečítať obsah. Nechcem tu nikomu odporovať, ale ak e, sú podmienky splnené a je k dispozícii čas ešte, tak by sme mali vyčkať. E, ako som povedal, je to veľmi, veľmi ožehavá vec. Snažme sa prosím vyhnúť toho, aby boli následne dôvody tvrdiť, že poslanci povedia potom, že ja som bol býval chcel hlasovať vlastne inak. Gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel iba prispieť k objasneniu celej záležitosti. A síce, chcel by som poukázať na to, že ide tu o veľmi dôležitý dokument, ktorý nám bol sprístupnený prednedávnom. Mm, dokonca to bolo pred veľmi krátkou dobou a práve preto vlastne to, sme o tom ešte nediskutovali. Tu konkrétne hovorím o druhej správe, istého sudcu a táto správa je známa iba malému počtu ľudí, lebo to bolo hodnotené ako dôverné. A v tejto správe sú uvedené viaceré závery, o ktorých by sme mali rozhodne diskutovať a ktoré by sme mali aj zohľadniť. Predsa ide tu o dôležitú tému a ja si myslím, že pán predseda, by ste sa mali k tomu vyjadriť. Teraz pán Kirchhoff. Uh, Poznámka rokovacím poriadku. Dnes sa uskutočnila konferencia predsedov a ja si myslím, že povedali jasne, že máme hlasovať. Romeva. Romeva. Sophie Inveld. procedural, on procedural grounds? Yeah? Yes, there is, there is a legal question here. Is someone... Takže bola tu prednesená právna otázka. A situácia vyzerá tak, že ak sa to spomína, že sa mal hlasovať o tej dohode namiesto o odporúčaniach spravodajcu, pričom tieto odporúčania neboli k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch, tak musíme to riešiť konsenzuálne aby sme tu nemali právny problém, čo sa týka samotného postupu. Takže budeme hlasovať a pôjde o to, ide o to, že o čom budeme hlasovať? O dohode alebo o odporúčaniach? Takže objasníme si to. Predpokladám, že vy chcete opätovne vystúpiť, Janin? Tavares? Tavares, point of order? Well, the outcome of this vote Výsledok hlasovania o správe, to bolo, to každý dostal dispozícii a to každý pochopil. Každý vie, aký bude výsledok, keď budeme hlasovať o správe. Takže každý vlastne pozná ten text dohody, takže by sme mali hlasovať o tej správe. Say Alvaro first, please, point of order. Teraz Alvaro. Ďakujem pekne. Toto nie je ani tak rokovacím poriadku, lebo technická pripomienka to je skôr otázka na tieňových spravodajcov, lebo spravodajca povedal, že keďže to bolo iba v angličtine a je tu dohoda v rámci všetkých skupín a bolo to všetko iba v angličtine, tak ja by som očakával, že tieňoví spravodajcovia sa obrátili na svoje skupiny a snažili sa tam riešiť problémy. Ak to e, nespravili, tak ja si nemyslím, že toto je ten správny okamih, aby sme prišli s touto otázkou. Takže mňa by skutočne zaujímalo o tieňových spravodajcov, e, boli tam nejaké námietky alebo nie? Ja by som sa chcela spýtať EPP, že či nechcú si premyslieť, premyslieť túto požiadavku. Každý vie, o čom hovoríme. Nezabudíme na to, že tá dohoda do minulého týždňa bola iba v angličtine. A vyjednali ju ministrovia iba v angličtine a myslím si, že tento parlament má určitú zodpovednosť, musí zaujať stanovisko, jednoducho ľudia čakajú na to, a myslím si, že každý vie, o čo tu ide a je to iba formalita, či budeme hlasovať o správe pani Henes alebo či budeme hlasovať o dohode. Podľa mňa musíme na túto zodpovednosť reagovať a ja pevne verím, že EPP si uvedomí a prevezme túto zodpovednosť. Mr. Busutil, do you agree on that? Yes, thank you, Mr. Chairman. Pán Busutil, súhlasíte? Áno. Ja by som začal tým, že chcem ubezpečiť Sophie Infeld, že my sme si vedomi našej zodpovednosti, veríme vážne. Ja by som chcel navrhnúť, aby sme hlasovali. Budeme hlasovať o odporúčaniach spravodajkyne, tak ako to bolo pôvodne plánované. Pričom do zápisnice je nutné presne uvie, uviesť, že sme mali určité pochybnosti o platnosti tohoto postupu. Wow. The conclusion here is that about to proceed. Záverom teda je, že budeme postupovať tak, ako sme to povedali. Budeme hlasovať. Najskôr si vypočujeme pani Plašer, našu spravodajkyňu, a potom dáme slovo zástupcovi komisie, pánovi Fallovi. Just, just, just Len správa a potom hlasovanie. Pani Plašet? Nebudem hovoriť dlho, pán predseda, pretože moje, moje úvodné ustanovenia a diskusie už všetko vysvetlili. Možno by ste mali mať na ušiach sluchatka. Čiže čo som povedala je, že nebudem hovoriť dlho, pretože dôvodová správa hovorí sama za seba a uh, Eh, ja som bola na mnohých stretnutiach s našimi kolegami. Skutočne odporúčam tomuto výboru, aby, aby eh, odmietol svoj súhlas na základe mnohých právnych výhrad, niektoré základné princípy, princíp proporcionality eh, nie je dodržiavaný za súčasných okolností a podmienok dohody. A ďalej chcela by som zdôrazniť to, že rada nezaručila parlamentu prístup ku všetkým relevantným dokumentom, ani nereagovala na naše požiadavky o mandáte pre rokovanie o stálej dohode. Teraz dovolte mi zdôrazniť pre všetkých kolegov, ktorí, ktorí boli pod tlakom alebo sa stretli s lobbyistami, e, Výbor Libe nemá, nemá to právne dôsledky pre uplatňovanie dohody. Je to ale veľmi jasné varovanie voči radi pred plenárkom na, plenárkom na budúci týždeň. Musí byť jasné a dúfam, že všetci sa na tom zhodnete, že parlament e, tu nie je len, aby pasívne akceptoval kroky rady. Skutočnosťou je, že táto inštitúcia uh, ak budeme teda trpezliví, ja som bola trpezlivá už roky, ale teda nemôžeme e, sa spoliehať na sľubky. Zajtrajška potrebujeme jasné e, záväzky a Teraz je lopta na strane ihriska komisie a e, oddialenie hlasovania e, plena, o tom môžeme uvažovať ale iba za určitých okolností a to som komunikovala aj s, smerom k orgánom USA, smerom k rade a smerom ku komisii. Ďakujem pekne. Okay. Thank you. Dobre, ďakujem. Pani Plašet. Je to také upozornenie, ale nie je to žiadna ďalšia diskusia. Nebudeme znovu otvárať diskusiu, budeme hlasovať. Áno, pán Busutil, chcete sa ujať slova? Nie. Let's, let's proceed to the vote. Just, just reminding. Len pripomínam, hovorí pán predseda, že toto hlasovanie je o odporúčaní správy. Hlasovanie o dohode sa uskutoční o týždeň na plenárke. Teraz budeme hlasovanie o odporúčania, čo znamená, že hlasovanie za odporúčania, to znamená nie dohode, hlasovanie nie za odporúčania, znamená áno dohode. Sorry, there are 59 Prepačte, je tam 59 kartičiek a je tu len 55 členov, takže 4 kartičky sú navyše. OK, thanks. OK. Are we all set and ready? Všetci sme pripravení hlasovať. Then?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 Are we voting? we voted? Hlasovali ste? Končím hlasovanie. za správu. Správa je prijatá. Odporúčanie je teda zamietnúť dohodu. Je, chápeme to správne. Dobre, v poriadku.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 pohyb osôb s dlhodobými vízami. Takže prejdeme k hlasovaniu o konsolidovanom návrhu správy pána Koria. Dlhodobé víza správa pokrýva dva návrhy. E, komisie predložené pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Tieto dva návrhy spadajú do e, procesu spolurozhodovania. My sme sa rozhodli, že ich zlúčime, aby sme pokračovali s jedným, jednou, jedným postupom. Dostali sme 5 pozmenujúcich návrhov a potom boli stiahnuté a výbor Libe predložil svoje stanovisko spravodajca spolu s tieňovými spravodajcami rokovali o kompromisnom teste e, španielského predsedníctva, aby sme dosiahli dohodu v prvom čítaní a kompromisný text bol zaslaný všetkým členom výboru LIBE včera spoločne s hlasovacím zoznamom a návrhom legislatívneho uznesenia, takže navrhujem, aby sme tu mali dve hlasovania. Prvé sa bude týka kompromisné, textu kompromisu ako takého a druhé sa bude týka návrh, návrhu legislatívneho uznesenia. Jedine v prípade toho, že sa nepríjme kompromis, musíme hlasovať článok po článku tak by sme mohli využiť alternatívny hlasovací zoznam, ktorý bol tiež zaslaný výboro, e, členom výboru LIBE včera. Ak teda súhlasíte s týmto postupom, tak dáme slovo spravodajcovi pánovi Koejovi a potom vyzývame španielské predsedníctvo, aby preskúmalo, či prijatý kompromis LIBE Eh, získa súhlas koreper vrátane teda toho i možnosti súhlasu v prvom čítaní. Pán koelio. Queria agradecer a todos os relatores sombra e também à Comissão Europeia. Dovolte mi poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a komisii a rade, eh, španielskému predsedníctvu za veľmi dobrú prácu. Myslím, že všetci sme urobili dobrú prácu. Mm, máme tu text, eh, ktorý sme, eh, na ktorom sme pracovali na rozličných stretnutiach a mm, máme, zachovali sme všetky návrhy, boli sme citliví voči potrebám zaručiť eh, voľný pohyb eh, držiteľom dlhodobých víz Eh, na úrovni Európskej únie, ale tiež máme na zreteli aj bezpečnostné požiadavky a posilnili sme tieto eh, témy, ktoré sa týkali ochrany dát a práva na informácie a myslím, že sme pokryli všetky návrhy, ktoré boli urobené a podľa môjho názoru máme veľmi vyrovnané riešenie eh, na ťažkosti, ktorým čelíme, musíme dosiahnuť dohodu v, počas prvého stretnutia a to znamená, že nový právny nástroj sa už nebude uplatňovať tam, že by sme bránili e, e, ľuďom s dlhodobými vízami vo, vo voľnom pohybe na našom území. Takže ďakujem pekne, pán predseda. Brigado, señor Coelho. On behalf of the presidency... Dobre, ďakujem pekne. A teraz mene predsedníctva Jose Manuel Rodríguez. Gracias, señor presidente. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Coelho, vy ste vykonali v posledných mesiacoch veľa práce a ste spolupracovali s predsedníctvom a snažili ste sa odstrániť bariéry v pohybe pre osoby s dlhodobými vízami. To znamená, že pracovali sme spoločne na tom, aby sme objasnili e, situáciu pre osoby s dlhodobými vízami. Ide tu o mnoho ľudí, ktorí takto žijú v Európskej únii. V posledných týždňoch sa podarilo dosiahnuť pokrok v mnohých oblastiach. A my plne súhlasíme so spravodajcom, to znamená, že podarilo sa nám dosiahnuť kompromis, kde sa dosiahla rovnováha medzi e, voľným pohybom osôb, šengenskom priestorom priestore a bezpečnosťou. Samozrejme, ešte sú tu určité formálne výhrady zo strany niektorých členských štátov, ale my rátame, že väčšina členských štátov toto podporí. Lebo keď sa podarí dosiahnuť konečnú dohodu na rade, tak potom samozrejme dokument doručíme, doručíme Európskom parlamentu. Nech sa páči. Ďalší rečník. Not here. No one taking the No, nie, nie je tu. Nikto nechce vystúpiť? Nie? Dobre. V poriadku. A teraz budeme hlasovať. The two votes are going to be electronic. Budeme hlasovať e, elektronicky. Takže bude to hlasovanie podľa mien. Budú to dve hlasovania. Jedno sa týka kompromisného textu ako celku. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Good. The compromise text. Výborne, tento kompromisný text sme prijali. A teraz druhé hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. No, máme tu výsledky, ďakujem. Aj toto bolo schválené. Dobre, takže hlasovanie na plenárke sa uskutoční v marci v Štrásburgu pred plenárkou výbor Jury bude musieť schváliť tie zmeny v právnom základe, ktoré sa týkajú e, týchto, tejto procedúry a legislatívneho materiálu. Takže ja pošlem ako, ako predseda výboru list výboru Júria a požiadam jeho súhlas. Bol som informovaný, že výbor Júri zaujme stanovisko e, pred marcovou plenárkou v Štrasburgu. Respektíve na nej. Now we are opening a teraz sa nám tu otvára možnosť pre zástupcu komisie a môžete nás informovať o budúcej dohode o ochrane údajov. Pán Fo, nech sa páči, máte slovo. Um, Ďakujem za slovo. Komisia a jednotlivé predsedníctva diskutovali o princípoch ochrany údajov e, so Spojenými štátmi po dlhé obdobie za mandátu, ktorý vlastne dostali a e, boli sme viackrát rozšírení, predlžení jednotlivými predsedníctvami a snažili sme sa v tomto zmysle zistiť e, spoločné priesečníky s Američanmi, pokiaľ ide o naše rozdielne právne systémy, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Mnohé veci nás spájajú, ale samozrejme sú tu aj e, priepastné rozdiely. Diskutovali sme v rôznych formátoch o tom, či určitý súbor princípov možno e, nájsť ako spoločný. Niektoré sú veľmi kontroverzné a preto si zasluhujú ďalšiu diskusiu. Teraz, keď je už Lisabonská zmluva v platnosti, domnievame sa, že je na čase, aby sme e, prišli k oveľa záväznejšej a bezpečnej forme a preto komisia pripravuje navrh mandátu na formálne rokovanie medzi e, USA a EÚ o ochrane údajov, takisto o zdieľaní dát za podmienok, e, ktoré sú teda povolené pre e, činnosť orgánov činných v trestnom konaní kdekoľvek je to primerané, je dôležitá široká rozprava a konzultácie s verejnosťou. To sa teraz deje a, a dlho, e, v dostatočnom období, kým e, komunikujeme s vami, takisto s radou a, do, a predtým, než budú formálne e, tézy na papieri, snažíme sa podnetiť aj diskusiu, širšiu diskusiu o takom tvare, o tom tvare, v ktorý by mala mať takáto dohoda. Samozrejme, hlavným vyjednáčom podľa Lisabonu má byť komisia. My túto úlohu berieme veľmi vážne a chceme preto aj v tomto začiatočnom fá- začiatočnej fáze byť pritom. Takže je to začiatok procesu a na jeho konci komisia vám predloží dohodu, ale dovtedy ešte bude množstvo príležitostí na diskusiu o týchto zložitých otázkach. Ako náhle dohodu do, dosiahneme, a to je nami stanovený cieľ, Diskusia o individuálnych e, e, otázkach, jednotlivých otázkach zdieľania údajov, e, tak ako sme o tom dnes hovorili, a teda rozhodujúc o spoločnom transatlantickom rámcovom uh, ujednaní, tak uh, rozpravy tu v uh, parlamente i inde o PNR, SWIFTe nám ukážu, alebo ukázali nám, aká zložitá táto oblasť je. V každom prípade my v Spojených štátoch, teda my so Spojenými štátmi zdieľame mnohé veci, ale spôsob, akým ochraňujeme naše životy a dáta a ľudskú dôstojnosť sa líši a nie je ľahké dos- dosahovať tú spoločnú reč, takže parlament dúfam, že bude našim partnerom v týchto rozložitých rozhovoroch a noví dvaja nominovaní komisári sú plne odhodlaní tu pracovať spoločne a teším sa na mnoho jeho plodných diskusí s vami. Thank you, Mr. Fall. Ďakujem, pán Fall. Pani, pani Inveld. Ďakujem, pán predseda. Tento parlament eh, vyzýva o transatlantickú dohodu o ochrane údajov už dlho. Niečo také chceme a vítame a akékoľvek myšlienky idúce týmto smerom, ale tento parlament tiež požiadal alebo žiada už dlho, aby bol súčasťou procesu a znovu občianske slobody sú považované za administratívnu formalitu, čo na konci rokovaní môže byť, má byť potvrdené Európskym parlamentom. Hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo pred eh, desiatimi minútami, by malo byť poučením pre radu a komisiu. Myslím, že ešte nie sme pripravení uzatvoriť dohodu. Chceme dohodu, ale musí byť uzavretá po verejnej diskusii v tejto inštitúcii. Musíme byť súčasťou rokovania. A tiež chcem pripomenúť pánovi Folovi a kolegom, že pani Reding eh, povedala, že tu bude revízia celej, celého rámca Európskej únie na ochranu údajov, teda to je smernica o ochrane údajov v rámci tretieho piliera, tiež sektoriálne dohody na ochranu údajov sú toho súčasťou, takže myslím, že by sme mali počkať, kým budeme mať svoje vlastne, vlastné normy a použiť ich ako základ pre rokovanie z USA a nie eh, ponáhľať sa do novej dohody a dospieť do rovnakej situácie ako v Swifte a mm, celkom iste sa to bude týkať mnohých ďalších medzinárodných dohôd. Tento parlament už je na čase, aby bol plne súčasťou všetkých e, procesov a toto rokovanie má plnú demokratickú legitimitu. Ďakujem. Mrs. Intveld, thank you. Pani Invel, ďakujem. Nejaké ďalšie otázky? V poriadku? Takže postupujeme ďalej. Teraz prejdeme k bodu číslo 5. E, rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské význanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Musíme diskutovať o stave rokovaní a určený spravodajca pán Romeva, Európsky parlament, stanovisko k tejto smernici o rovnakom zaobchádzaní poznáte e, predtým, ako bola prijatá správa DEC v 2. apríla 2009 počas e, predošlého legislatívneho obdobia a po konzultáciách e, teraz vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a tieto dokumenty sú predmetom procesu súhlasu príslušného článku o fungovaní Európskej únie a nový spravodajca bol práve menovaný pán Romeva. Takže dáme slovo spravodajcovi a potom si vypočujeme pani Lin, spravodajkyňu výboru pre zamestnanosť, e, ktorá e, pracuje intenzívne s výborom LIBE. Ďakujem. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je tak povediac prvá výmena názorov a preto musím na tomto mieste povedať, že chcem pokračovať v práci tam, kde sme skončili v rámci posledného volebného obdobia vtedy bol tam iný správodajca, vtedy bolo zložité dosiahnuť zhodu a predovšetkým išlo o to, že je to ošemetná téma a každý ju vnímal ináč. Podľa mňa to, čo sa vykonalo v poslednom volebnom období, to je nutné rešpektovať a zohľadniť a to je malo byť východiskom pre ďalšie rokovania aj o mandáte, ktorý vlastne by mohol dostať tak spravodajca ako aj Európsky parlament. Toto sa týka dialógu s radou ohľadne pripravenej smernice. Preto by som predovšetkým chcel teraz načrtnúť nasledovnú otázku. Využijeme existujúcu dohodu z posledného legislatívneho obdobia, bude to pre nás základ rokovania. Ak áno, tak vtedy by sme mohli zohľadniť aj to, že tie dohody, ktoré tu máme z posledného volebného obdobia, môžu pokračovať ďalej. A to znamená, že rokovania s radou by sa držali v tomto rámci. A to by teda mohla byť základňa na ďalší postup. To je jedna otázka. Druhá otázka. Mám dojem, že sa k tomu vyjadri aj rada. Určite nám bude chcieť popísať, aká je aktuálna situácia na úrovni rady. Ja si myslím, že je nutné si pripomenúť aj to, že kde sa vlastne nachádzajú tie problémy aké problémy nám v súčasnosti bránia v tom, aby sme dosiahli pokrok, ako vyzerá časový plán. To znamená, že či by sme dokázali uzavrieť túto tému v rámci tohoto predsedníctva. Sú nejaké členské štáty, ktoré sú proti. No a potom samozrejme ešte komisia. Akú úlohu bude pri tejto diskusii zohrávať samotná komisia? Akú úlohu môže zohrávať komisia? Už sme vlastne dostali prvé texty, ktoré sa týkajú stanoviska rady, lebo samozrejme aj tam sa vyvíja tá diskusia neustále. Nedostali sme ešte všetky texty, vlastne sú, je to iba pár článkov a preto by ma zaujímalo, aký je časový plán a chcel by som vedieť, kedy dostaneme celý text, aby sme ho potom mohli posudzovať ako celok. A tu by som chcel zdôrazniť, že Európsky parlament je oprávnený prispieť k dialogu. To znamená, že by som skutočne chcel požiadať o, tak povedať, normalizáciu dialógu, lebo pevne veríme, že sa nám podarí dosiahnuť smernicu, ktorá sa bude týkať rovnakého zaobchádzania. Neviem, či rada a komisia by chceli k tomuto vystúpiť, ale v každom prípade ma zaujímal, zaujímal názor aj kolegy a kolegov. Ja som bol informovaný, že pani Lin z výboru EMPL bola pozvaná na zasadanie nášho výboru. Neviem, či tu je. Ak je, tak sa chcem spýtať, či je pripravená vystúpiť. Zdá sa, že tu nie je. Tak dobre, to sme vybavili. Ocenili by sme pár slov od španielského predsedníctva, ako aj od komisie. A v mene španielského predsedníctva pani Sierra. Laura, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos por la invitación. Ďakujem pekne. Prvšetkým chcem poďakovať za pozvanie na sedanie vášho výboru. Chcela by som využiť túto príležitosť, aby som vám krát, v krátkosti vysvetlila, aký je stav pri rokovaniach na rade, čo sa týka tejto smernice. Najprv by som vám chcela oznámiť, že komisia 2. júla 2008 predložila návrh smernice, čo sa týka e, materiálu komisie, k tomu sa nevyjadrím, lebo je tu zástupca komisie a Chcela by som to prenechať na zastupcu komisie, aby to objasnil. Mali by ste vedieť, že teda ide tu o návrh smernice, kde ide o rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na náboženské význanie, vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. To čo, to, čo musíme zabezpečiť. Je tu určitý právny rámec, ktorý sa týka toho starého článku 13, teraz je to článok 18 to znamená, že tento rámec sme to už mali, on sa doplňuje o štyri typy diskriminácie, ktoré sú uvedené v samotnom názve materiálu. Návrh komisie bol predložený 2. júna, júla a rada potom začala diskutovať o tejto téme ešte v rámci francúzského predsedníctva. To bolo teda v druhej polovici roku 2008 Španielské predsedníctvo venovalo 6 zasadaní tejto téme. To znamená, že sa podarilo dosiahnuť značný pokrok ohľadne otázky, aký by mal, aká mala byť pôsobnosť, aký je rozsah pôsobnosti tej smernice a poukazovalo sa, poukázalo sa na viaceré problémy. Táto smernica je veľmi dôležitá a zároveň aj veľmi komplexná. Preto sa už na rade dlhú dobu vedú, vedú rokovania. Už som spomenula, že francúzske predsedníctvo venovalo tejto smernici 6 zasadaní a čo sa týka problému alebo pochybnosti, ohľadne toho, čo bolo nevyhnutné objasniť, sa to potom vyvíjalo tak, že právne služby rady vypracovali stanovisko, kde sa vysvetlilo vlastne, aké, ako vyzerajú kompetencie spoločenstva aký je rozsah platnosti, ako je to subsidiaritou a s primeranosťou a tak ďalej. Počas francúzského predsedníctva sa potom uskutočnila výmena názorov na úrovni rady, bolo to v októbri. Príslušní ministri vyjadrili svoje stanovisko k návrhu smernice, zhodli sa na tom, že táto smernica je dôležitá a zhodli sa aj na tom, že je zložité viesť rokovania lebo boli tam viaceré pojmy, ktoré bolo nutné objasniť. Išlo tu o právny základ, o rozsah a tak ďalej. Potom bolo české predsedníctvo, tomu venovalo tiež niekoľko zasadaní tejto smernici. Tam išlo predovšetkým o tému postihnutia. Aj tu sa podaril dosiahnuť dôležitý pokrok, predovšetkým čo sa týka toho návrhu, ktorý sa mal približovať potom dohovoru OSN týkajúceho sa postihnutých. Potom tu bola aj správa o pokroku počas, švedsk- e, počas českého predsedníctva a počas švédskeho predsedníctva sa potom uskutočnilo tiež 6 zasedaní v tejto smernici na sa potom celkovo hodnotila táto smernica. Začalo sa článkom 1. To znamená, že počas švedského predsedníctva sa diskutovalo o celej smernici a dosiahol sa značný pokrok, čo sa týka technických aspektov, kde, ide, kde išlo oblasť pôsobnosti a tak ďalej. Čo sa týka švédskeho predsedníctva, aj to vypracovalo správu o pokroku. Bolo to 30. novembra na príslušnej rade ministrov. Tam sa poukázalo na ten pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť eh, v rámci tejto smernice, pričom sa zdôraznilo, koľko je ešte otvorených otázok v súvislosti so smernicou. Španielské predsedníctvo sa ešte iba teraz začalo, vlastne v januári. Uskutočilo sa iba jedno zasadanie, to bolo 22. A cieľ nášho predsedníctva spočíva v tom, aby sme spravili všetko preto, aby sa tieto rokovania vyvíjali ďalej, aby sa podarilo dosiahnuť politickú eh, dohodu na rade a síce 7. júna. Toto je cieľ španielského predsedníctva a spravíme všetko preto, aby sme to dosiahli. Je dôležité si uvedomiť, aká je komplexná táto smernica, preto som chcela poukázať na jednotlivé aspekty. Sú tu zložité veci, ako je preozdelenie kompetencií medzi Európskou úniou a členskými štátmi, právny základ, ktorý zvolila komisia, to som už povedal na začiatku, že je to článok 19, teda v súčasnosti je to 19 v mysle Lisabonskej zmluvy. Predtým to bola 13. Potom je tu princíp subsidiarity, primeranosti. To sú všetko tie zložité veci. Myslím si, že vo všetkých diskusiách sa spomínalo to, že je jasné vy, vy, kompetencie Európskej únie, ako aj členských štátov, pre všetkým, čo sa týka uplatňovania smernice. Pre všetkým tu ide otázky vzdelávania, sociálnej bezpečnosti a zdravia. Potom ešte ďalší bod ktorý je tiež zložitý. A ten sa týka určitého legitímneho, nerovného zaobchádzania. To sú určité obmedzenia princípu rovnakého zaobchádzania. Smernica hovorí, že sú určité prípady, ktoré nemôžu byť označené za diskrimináciu, to je na základe napríklad veku, alebo ide o zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí sú postihnutí. Za istých okolností takýto postup nemôže byť označený za diskriminujúci, ak ciele, ktoré sa tým sledujú, sú legitímne a tie prostriedky, ktoré sa využijú, sú primerané a racionálne. Ďalší dôležitý bod sa týka otázky, či tieto prostriedky sú primerané a nevyhnutné. To je samozrejme zložitá otázka. Potom, čo sa týka postihnutých, tam sú aj ďalšie definície, o ktorých musíme diskutovať a ktoré musíme objasniť. Napríklad ide o prístup, všeobecný prístup rozumné prispôsobenie. To znamená, že ak napríklad nejaká postihnutá osoba chce mať prístup k istej budove a ak tam nie je vybudovaná rampa, tak je nutné si položiť otázku, aké úpravy by mohli byť nevyhnutné, aby ten prístup bol zabezpečený. Toto je iba jeden príklad a je tam mnoho vecí, o ktorých je možné diskutovať. Potom ešte ďalšie body. Tie sa týkajú napríklad napríklad tie finančné záťaže, ktoré by sa týkali úpravy budov, a či už existujúcich, nov, nových. A určite, viete, si, viete, určite chápete, že to je dôležitý bod, ktorý je nutné objasniť. Čo sa týka nových budov a historických budov, musíme si klásť otázku, aké by mali byť tie rozumné lehoty, na sprístupnenie týchto budov. Všetko sú to teda veľmi komplexné veci a to isté sa týka aj pojmu nepriamej diskriminácie. Tento pojem sa využíva aj vo viacerých smerniciach a týka sa to iných fóriem diskriminácie, napríklad diskriminácie na základe príslušnosti alebo členstva v nejakom združení môže nastať situácia, že niekto bude diskriminovaný preto, lebo má postihnú, napríklad postihnuté dieťa, tak povediac je to paralelná diskriminácia, alebo potom je chybná diskriminácia. To je všetko nutné objasniť. Zložitý je pojem napríklad prenasledovania, šikanovania. To sú pojmy, ktoré som vám chcela spomenúť, aby ste vedeli, o čo ide, aby ste chápali, že aj keď už mesiace debatujeme o tej smernici, a teda napriek týmto rokovaniam je nutné ešte ďalej rokovať, aby sme tie otvorené otázky vyjasnili. A v konečnom dôsledku v niektorých prípadoch bude musieť rozhodnúť Európsky súdny dvor, ale ešte predtým chceme spraviť všetko preto, aby tie pojmy boli čo najjasnejšie, aby nemusel o všetkom rozhodovať súdny dvor. To sú teda tie diskusie, ktoré prebiehajú na úrovni rady. Najbližšie zasadanie sa uskutoční v polovici februára a my by sme chceli uskutočniť tie potrebné rokovania, zasadania, aby sa to podarilo čo najskôr uzavrieť. Ďakujem, pani Siara. Teraz pán Olson za komisiu. Pán Olson je prítomný. Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem eh, hovoriť veľmi dlho. Predsedníctvo sa tomu venovalo vyčerpávajúco, ale niekoľko pripomienok možnosť pre Európsku úniu, aby prijala opatrenia v tejto oblasti, vychádza z Amsterdamskej zmluvy, článok 13 a na tomto základe rada prijala tri smernice. Jedna z nich pokrýva oblasť zamestnanosti a prístupu k tovarom a službám na základe diskriminácie podľa etnického pôvodu. Je to pôvodná smernica na základe Ehm, teda sexuálnej diskriminácie a potom je tretia smernica, ktorá pokrýva ostatné oblasti ako sexuálna orientácia, postihnuté, postihnutie Eh, náboženstvo a podobne, ale nie prístup k tovarom a službám, čiže návrh komisie a politická diskusia v pozadí sa sústredila veľmi na tú skutočnosť, že sú rozličné úrovne ochrany na rozličných, z rozličných dôvodov. No a táto smernica sa zameriava na vyplnenie medzery v ochrane preto, aby sme tu mali odlišné dôvody dané na rovnakú úroveň. Čiže možno, že je to politický aspekt, ktorý treba doplniť a samozrejme, že parlament prijal komplexné stanovisko, podporné stanovisko v apríli minulého roka a komisia a rada preskúmali túto správu a zúčastnili sa diskusie veľmi konštruktívne. Komisia pokračuje v tom, že keď sa zúčastňuje na rokovaniach v rady, tak má na mysli túto správu. No a na záver, a možno, že už to bolo spojen, spomenuté pánom spravodajcom, ale je tu potreba jednohlasnosti, čo znamená samozrejme, že to je veľká výzva preto, aby sme dosiahli dohodu a to musíme mať tiež na zreteli. Čiže Mm, myslím, že by som nemal už ďalej hovoriť o podrobnostiach návrhu, ale som tu v prípade, že sa vyskytnú nejaké komentáre alebo otázky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Olson. No a teraz otvárame diskusiu, vypočujeme si rozličných eh, rečníkov, násko pána Busutila. Ďakujem, pán predseda, len veľmi stručne aby som vyjadril určité nedorozumenia zo strany našej skupiny, teda k výhrady proti spôsobu, akým fungujú veci v, tento, v, tejto, v tomto prípade. Chceme zdôrazniť citlivosť tejto témy, ktorú pokrývajú tieto dokumenty a preto my potrebujeme konať s veľkou opatrnosťou. Dotýkame sa vecí, ktoré sú veľmi osobné, týkajúce sa jednotlivcov a preto sa musíme držať alebo zdržať pokušenia regulovať e, e, príliš regulovať život jednotlivcov. Princíp nediskriminácie samozrejme znamená presne to, čo hovorí a my chceme toto brať vážne a ako skupina chceme plne spolupracovať s, preto, aby sme dosiahli niečo dobré. Uh, ale ten konečný výsledok musí byť rovnovážnym výsledkom a nemôže ísť príliš ďaleko, že by sa vytvorila prílišná byrokracia, napríklad prílišné náklady, hlavne pre malé a stredné podniky a takým spôsobom, ktorý by sa mohol interpretovať ako porušovanie princípu subsidiarity, hlavne v oblastiach, kde sú etické alebo morálne úvahy a kde sú tieto v hre. Toto je taká všeobecná pripomienka za EPP. Pán predseda, za neprítomnosti mojej kolegyni Veronik Matie, ktorá je našou tieňovou spravodajkyňou pre tento dosie, takže je to varovanie, ale zároveň ponuka spolupracovať s ostatnými skupinami v záujme princípu nediskriminácie. Ďakujem. Ďakujem, pán Kašman. Ďakujem, pán predseda. Funguje vôbec môj mikrofón? Vítam tú skutočnosť, že spravodajcom je Raul. Lepšiu osobu na tento problém sme ani nemohli nájsť. Chcem poďakovať aj predsedníctvu za e, informovanie e, rady Vieme, že sú tam problémy, mnohí chcú e, rozštiepiť túto smernicu do viacerých e, smerníc. Myslia si, že to bude stráviteľnejšie takto pre voličov. V krajinách ako Nemecko boli také argumenty napríklad, že, že e, keby dali povedzme postihnutých do smernice o zamestnanosti, by to bolo stráviteľnejšie, ale naozaj práve tu to chcú zmeniť na viaceré časti, práve teda pos- skutočnosť postihnutých. Snažia sa zmeniť tu na tú hierarchiu tých jednotlivých fóriem postihnutia. Táto smernica pred piatimi rokmi nastúpila vtedy, keď sa nám nepodarilo uh, Eh, dosadiť, eh, alebo teda keď sa nepodarilo dosadiť eh, Roka Butilieniho za komisára pre ľudské práva, takže v snahe na, na, dať zostávajúcim témam horizontálnu smernicu. Teraz sa však názor očividne zmenil a snažia sa e, tie smernice pri, prideliť viacerým témam. Parlament celkom správne povedal, že nie je to pri, prípustné, pretože nie je tu morálny, e, e, nie je tu morálne poslanie e, podradiť niektoré typy. A to nás privádza e, e, k téme náboženstvo versus viera. Ide tu o, právo na ďalšie náboženstva a na vieru, ale ak náboženská viera sa vnúcuje iným, a porovnáva sa to vnútenie so, s, s náboženstvom toho, ktorý vnúcuje. A ešte na záver ten pojem, že by ste mohli e, dezintegrovať e, e, vieru niekoho tým, že máte právo na vieru, ale nemôžete mať zakotvenie v zákone, pretože viera v svojej samotnej podstate nemôže byť zmenšená veríte, uh, veríte v to, čo veríte v tvárov tvár nezvratiteľným faktom. Veríte a tí, ktorí majú vieru, chcem povedať, že e, držte si svoju vieru a hlásajte a lásku e, je, bližného k bližnému. Všetky spoločnosti, civilizované spoločnosti, na ktorých je založená naša, spoloč, na, naša únia, ktorá vzýšla z popola druhej svetovej vojny. Všetky tieto spoločnosti nie sú posadzované potom, e, podľa toho, ako sa správajú k väčšine, ale ako sa správajú k menšinám a v tomto ohľade určité členské krajiny e, ešte majú čo e, doháňať. Teraz je čas práve na toto a na to, aby sa táto smernica uviedla do života. Ďakujem pán Kešman. Uh, Ďakujem. Chcela by som sa len pridať k slovám spravodajkyne a slova Michaela Cashmana. Moja skupina sa domnieva, že horizontálna smernica je veľmi dôležitá a naplňa ma obavami vidieť, ako sa to rieši v rade Rovnako ako Simon by som nechcela zaťažiť malé a stredné podniky hlavne veľkými nákladmi. Prax nám ukázala, že vo všetkých tých prípadoch, ktoré smerovali k, sú, k, sú, k výboru alebo pred súd, tie náklady boli naozaj tou témou. Myslím si, že v Nemecku tu bol problém s implementáciou predošlých smerníc sú tu však aj iné krajiny, kde je veľmi dobrá e, legislatíva proti diskriminácii handicapovaných častí spoločnosti a vždy si myslím, že náklady sú nesprávnou argumentáciou na opodstatnenie diskriminácie, úprimne povedané. Pokiaľ ide o slova Simona Buzitila týkajúce sa regulácie rozsiahlej regulácie života ľudí. Nemyslím si, že sa tu snažia regulovať kohokoľvek. Naopak, e, jednotlivci tu majú práva, ktoré doteraz nemali a veľmi dobre a opatrne ste sa vyhli e, morálnym a etickým rozmerom. Naozaj nazvime veci pravým menom Nemyslím si, že by mal niekto problém poskytnúť osobitné práva týmto ľuďom. Buďme e, úprimní v tom, čo hovorí, o čom hovoríme. Európska únia e, v rodinnom práve nemá právomoci a nemyslím si, že táto smernica čo si zmení, ale myslím si, že pod, musí tu byť e, rovnocenné zaobchádzanie a v minulosti tu boli časy, štát prikazoval ľuďom, e, koho si môžu vziať a nie na základe toho, či boli protestanti, e, katolíci, proste nemohli ste si vziať niekoho s inou konfesiou. V iných častiach sveta si bieli nemohli e, zobrať tých, ktorí mali inú farbu pleti. Osobné rozhodnutie ľudí a výber partnerov. Prečo teraz v rozpore so všetkým, čo je v zmluvách. Tolerujeme, že štát zasahuje do osobného výberu ľudí bez ohľadu teraz na, soci- na sexuálnu orientáciu. Prečo je, toto veľ- je to veľmi rušivé, čo sa tu deje? Ďakujem. Vlády našich členských krajín podpísali predsa zmluvy podpísali chartu základných ľudských práv. Nie, že by to boli bývali prehliadali. Vo všetkých jazykových verziách mali tieto znenia k dispozícii a všetky tieto obsahovali tieto doložky a myslím si, že by sme mali bojovať za rovnaké práva pre všetkých, mali by sme byť odvážni. Je to princíp a dúfam, že rada bude mať rovnakú zodpovednosť a teší ma, že je to v rukách španielského predsedníctva, pretože som presvedčená, že uh, vy túto horizontálnu smernicu naozaj dovediete do, do, do štádia, kedy nebudú žiadne výnimky, každý bude mať tieto základné práva. Mám tu ďalšie množstvo poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť. Navrhujem, aby najprv vystúpili e, tieňoví spravodajci, otcovia, pani Boskurt, pán De Jong, ale viem, že e, tu máme ešte ďalšie body narokovania, preto by sme mali mať aj disciplínu. Takže začneme pani Boskurt. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Nebojte sa, budem stručná. Vypočula som si, čo, čo povedala rada a vidím, akí sú stižiadostiví, tak e, som rada. Samozrejme, ale keď si pozriem tú prax, tak e, tam to vyzerá trošku negatívnejšie. Neustále sa totiž hovorí, že no, toto predsedníctvo to konečne uzavrie. V novembri minulý rok predsa bol summit o rovnosti šanci. Potom sa vravalo, že belgické predsedníctvo to spraví, teraz Hovorí, hovoria Španieli, že možno sa to podarí uzavrieť počas maďarského predsedníctva, takže asi tá žiadostivosť pri tej práci nie je dostatočná. Zaujímalo by ma, ako chce španielské predsedníctvo riešiť tieto problémy, lebo tie ťažkosti sú skutočne rôzne. V každom členskom štáte to vyzerá ináč. Niekde sú problémy so vzdelávaním, iné štáty so slobodou prejavu. Pre ďalších je problém nákladov pre, v prípade postihnutých, takže je to veľmi skuto, skutočne veľmi zložité. Ak by sa 7. júna mala dosiahnuť politická zhoda, tak ma zaujímalo, ako, to, ako sa to má dosiahnuť. To by ma zaujímalo od rady. A potom samozrejme, náš správodajca Romeva, tak ja to vidím tak, že to, o čom sme tu my rokovali v parlamente, to je podľa mňa veľmi pekný text, preto by sme to nemali nejako veľmi meniť. To by mal byť základ pre ďalšie rokovania v parlamente na túto tému. Thank you, Mrs. Botskurt. Mr. De Jong. Ďakujem pekne, pani Boskurt. Teraz pán De Jong. Ďakujem, voorzitter. Voorzitter, viete, wat ik... Ďakujem pekne, pán predseda. Viete, čo považujem za také tragické na tom, ako sa rozhoduje o otázkach vnútra a spravodlivosti? Keď našim občanom berieme práva, alebo keď si chce rada zobrať, tak vtedy koná veľmi rýchlo. Dokonca aj 30. novembra sa uzavrela dohoda. Vtedy nie je žiaden problém s časom. Tam nie sú ani problémy medzi členskými štátmi. Keď ide o to, aby naši občania dostali nejaké práva, tak potom tie diskusie sú nekonečné, potom je to všetko veľmi komplexné, tie problémy sú veľmi zložité a celé to trvá nekonečne dlho. A to je hrozné. Ja si myslím, že malo by to byť naopak. Keď sa odoberajú práva občanom, práve vtedy je nutné vynaložiť veľa času, aby sa um, posúdili dopady. Keď sa pridelujú práva, tak má to byť spojené s určitou radosťou. A aby, aby, aby sa prezentovalo, že Európa dáva nové práva ľuďom. Samozrejme, takáto smernica, ak, má, ak prináša zo sebou nejaké náklady, musím byť realistami. Napríklad v Holandsku parlament požiadal vládu, aby posúdila finančné dopady. To je veľmi realistické. Samozrejme, človek musí presne vedieť, o čo ide. Ale nie som ochotný akceptovať, a spomínali to aj predrečníci, neakceptujem, že musíme nekonečne dlho čakať, kým rada konečne sa vyjadrí nejako jasne. Preto podporujem apel kolegov na radu. Musíme čo najrychlejšie dosiahnuť pokrok, lebo pán Busutil ide tu aj o osobnú situáciu ľudí, ide tu o ľudí, ktorí skutočne potrebujú rovnaké zaobchádzanie. Ďakujem pekne. Teraz pán Giacolino. Sarò velocissimo anche perché i tempi sono assolutamente stretti. Secondo me non c'è... Ďakujem pekne. Viem, že nemáme veľa času, ale podľa môjho názoru je toto veľmi dôležitá téma. Podľa mňa dokonca neexistuje žiadna dôležitejšia téma ako táto, lebo toto sa týka všetkých osôb. sa, spomínali sa tu otázky vzdelávania, takže ide o vzdelávacie inštitúcie, ide o prístup do budov, fyzický prístup do budov. A všetko to má samozrejme aj dopad na občianskú spoločnosť, podstatne viac ako iné témy, o ktorých sme tu diskutovali. Práve preto je dôležité, aby sme tu mali vyváženie eh, rozdielných až protichodných záujmov. Viem, že tie rokovania boli dlhé, dlhotrvajúce, súviselo to aj so štokholmským programom, 25. novembra sa to schválilo v parlamente. Aj tam sa spomínali určité citlivé otázky, ktoré je nutné vždy zohľadniť, samozrejme. Lebo pri tejto téme ide o rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. To je predsa naša téma. A čo sa týka postihnutia. Vieme, že naši, naše, naša spoločnosť starne a máme čoraz viac postihnutých ľudí. Toto poukazuje na to, že tá téma je skutočne centrálna. To znamená, že dnes nehovoríme o tom, či nejaké práva sú alebo nie sú, ale v zásade hovoríme iba o možnostiach, prostrednícom ktorých je možné tieto práva vykonávať. Samozrejme, musíme na to vynaložiť určité prostriedky. To sa týka napríklad tých ramp, ktoré zabezpečujú vstup do budov. Pán Busutil správne povedal, že sú tu rozdielne protichodné záujmy, ktoré musíme zohľadniť. Samozrejme je dôležité ale k tomu pristupovať racionálne. To znamená, že musíme tu spôsob, pôsobiť aj zmierujúco. Európa má viac ako 400 miliónov obyvateľov a mnohí ľudia žijú v rozdielných realitách. Tretí tieňový správodajca a neupozorní ma pán Klaes. Teda dám mu slovo. Ďakujem, pán predseda. Požiadal som o slovo, hoci nie som tieňovým spravodajcom, ale keď ste mi dali slovo predsa len, Chcel by som vás upozorniť na prílišnú reguláciu a prílišnú byrokraciu, čo by mohlo byť veľmi škodlivé, hlavne pre malé podniky v našich členských krajinách. Ehm, v subsidiarite by som chcel navrhnúť, aby sme boli veľmi opatrní v tejto správe, pretože členské krajiny majú diskriminačnú legislatívu, ale otázka potom je, aká je pridaná hodnota európskej legislatívy v rovnakej oblasti. A ak tu bude e, európske regulovanie, tak musíme zabezpečiť to, že boj proti diskriminácii, ktorý je samozrejme legitímny, aby sa nezmenil na boj proti slobode e, slova. Viem, o čom hovorím ako flám. E, a nedávny vývoj v Holandsku eh, je veľmi znepokojivý. Líder parlamentnej opozície v Holandsku je pred súdom, pretože kritizoval niektoré aspekty islamu. A hovoríte o slobode náboženstva, slobode vyznania. Nikto v Európe to nespochybňuje, ale znamená to, že ľudia, ktorí e, nie sú tohto vierovýznania, majú právo to kritizovať, či už je to islám alebo nie. Nie je to len e, náboženstvo, ale politická ideológia. Ďakujem. Pán Paul Soma. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako nemecká poslankyňa musím trošku odporovať voči tomu, čo sa hovorilo v súvislosti s Nemeckom. Čo sa týka Nemecka, áno, sú tam, boli tam a sú tam problémy s e, smernicou o nediskriminovaní. V minulosti sa týmto snažila riešiť socialisticko-zelená vláda, to musím povedať ako kresťanská demokratka. Vtedy došlo k, k obmedzeniu práva slobod iných skupín. To znamená, že to bola skutočná to bola taká nediskriminácia, ktorá nakoniec diskriminovala ostatných. Takže ja si myslím, že je dôležité si položiť otázku, ako je to so subsidiaritou v týchto otázkach, či je ohrozovaná, keď jednoducho európska úroveň predpisuje to príliš veľa. To neznamená, že ja by som bola proti nediskriminovaniu, to vôbec nie. Ale ja si myslím, že členské štáty nediskriminujú. My predsa žijeme v Európskej únii a máme tu chartu základných práv. Na to nesmieme zabudnúť. To znamená, že každý občan tu má svoje práva a to znamená, že každý občan bez hľadu na to, či je zdravý alebo chorý, aké sú jeho preferencie, aký jeho sexuálne alebo aký jeho postoj, každý musí mať prístup k týmto právam. Toto zodpovedá Charte základných práv. Myslím si, že čo sa týka legislatívy, nesmieme to preháňať na tejto úrovni. Som ďalšia vec. Byrokracia by, by mohla skutočne sa tak rozráž, že by naši občania nerozumeli, čo robíme. To sú všetko témy, ktoré by mohli v Nemecku viesť k tomu, že zmysel Európskej, Úr, Európskej únie bude spochybňovaný pri tej smernici o nediskriminovaní, tam nastala takáto situácia. Zároveň ale musím úprimne uznať, že federálna úroveň Nemecku ešte skomplikovala celú oblasť. To znamená, že to viedlo k tomu, že ten rámec, ktorý predpísalo spoločenstvo, bol tak povediac narušený. Ľudia sú kritickí voči tej veci, ktorá sa týkala boja proti diskriminácii. Keď tu hovoríme o nediskriminovaní a kolega Kešman správne povedal, že nie je primerané, aby niekto v civilizovanej spoločnosti bol označený ako menej cenný. A teraz, keď sa pozriem, ako sa napríklad v parlamente pristupuje k fajčiarom, alebo to, čo Európska únia prezentovala médiám to, ako boli kritizovaní fajčeri v Európskej únii, to je pre mňa istá forma nerovnakého zaobchádzania diskriminácie. To znamená, že nad týmto je sa nutné zamyslieť, lebo takto nie je možné pristúpať k ľuďom. E, ľudia, ktorí fajče sú závislí, môžeme ich pristup, tým pristupovať ako k závislým. Sú chorí, sú niečo ako alkoholici. A to je vec, ktorú by sme mali zohľadniť v rámci diskusí o nediskriminovaní. Mala by som ešte konkrétnu otázku, ktorá sa týka e, detailov toho, čo spomenula zastupkynia rady. Tu ide o úpravu historických e, budov, aby zodpovedali potrebám e, postihnutých. O tom sa diskutuje na pracovnej skupine rady. Ide tu o verejné budovy alebo všetky historické budovy. To znamená, že postihnutý má mať všeobecné právo, aby mal prístup k akejkoľvek historickej budove? lebo čo sa týka Nemecka, tak tam by boli s tým obrovské problémy. Lebo ani, na, ani z dôvodov energetickej účinnosti nie je možné stavne upravovať historické budovy. Preto by ma zaujímalo, že ako ste to mysleli s, tý, s tým právom na prístup do budovy. Pani Wikström. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som vám chcela pripomenúť, kolegyne, kolegovia, že dnes diskutujeme o návrhu, e, k návrhu smernice, kde ide o rovnaké zaobchádzanie s osobami. Je to etická, politická otázka, nie je to technická otázka, ako niektorí kolegovia sa snažia to prezentovať. To znamená, že nie je tu o budovy, ide tu o architektúru, ide tu o ľudí, a ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá vec a musíme to zdôrazniť. To znamená, že ide tu o, o to, ako zaobchádzame s ľuďmi a e, rada vyvinula isté úsilie, uskutočnili sa mnohé rokovania a my v tomto parlamente a v tomto výbore sme tak povediaci redukovaní na technický byrokratický aparát. Je hrozné, že takto v našej únii v roku 2010 sa pristupuje k ľuďom, pričom ľudia majú mať možnosť sa zvo- si vybrať, s kým chcú žiť, koho milujú, ako chcú, aby sa k ním pristupovalo, právo na to, aby sa rešpektovalo to, že sú postihnutí, dôležité, aby si mohli formovať svoje život ako chcú. Prepašte, pán predseda, ak, ak pôsobím rozčúlenie, som skutočne a podľa mňa oprávnenie, lebo tu nejde o náboženstvo, alebo niečo, alebo právo na náboženstvo. Právo na náboženstvo nie je to isté ako sloboda od náboženstva. To znamená, a toto vám hovorím ja, ako žena a ako pastor, a skutočne ma znepokojujú niektorí kolegovia, ktorí to celé sa snažia obmedziť na určitý malý technický detail, ktorý sme dostali a ktorý máme riešiť. Toto je nedôstojné tejto inštitúcii, je to nedôstojné tohoto výboru a je to vlastne nedôstojné každého zvoleného poslancu, poslanca v tomto parlamente. My musíme pracovať na tom, aby sme chránili slobody pre všetkých našich občanov v tejto únii. Právo na zvoliť si svoj život, o tom nemôžeme predsa viesť nejaké rokovania, nejak to, nejak to redukovať. Byť človek v roku 2010 Európe. To znamená, že máte mať právo, aby každý mohol vykonávať svoje slobody, aby mohol formovať svoj život podľa svojho záujmu. Bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, kto ste. Toto sú práva, ktoré musia platiť v každom členskom štáte, v každej dobe, na každom mieste. Chcela by som povzbudiť, aby správodajca aj ďalej takto ofenzívne pracoval a upozorňoval na problémy a chcela by som povzbudiť Španielsko ako predsedajúci štát, aby prekonalo všetky problémy, aby sa snažilo zabezpečiť to, aby sme nezabudli, že tu ide v prvom rade o ľudí. Je tu o teba, o mňa a o iných v Európe roku 2010, aby každý mal možnosť si zvoliť, aký život sa viesť. Ďakujem pekne za, za slovo. Ďakujem, pán Bronx. Ďakujem, pán predseda. Väčšina ľudí by chcela, aby zamestnanci boli, eh, aby sa s nimi zaobchádzalo férovo zo strany zamestnávateľov a nechceli by sme, aby nemali prístup k štátnym službám, ale zachádzame príliš ďaleko, keď hovoríme, že náboženstvo, ku komu by sa mali takíto ľudia utiekať ku svojim um, kazateľom alebo ku komu, aby boli ich e, náboženské princípy zachované. Tiež politické strany by nemali by sme im hovoriť, ako riadiť svoje vnútorné záležitosti alebo ako by mali byť ich politické princípy. Zákony v týchto oblastiach uh, Eh, nepodporujú slobodu, ale sú v podstate obmedzením pre slobodu a politickú slobodu, eh, pre náboženskú slobodu. Politické slobody v Európskej únii závisia na eh, náboženstvo politických strán, ktoré rešpektujú princípy, čoraz sú princípmi autokratickejšieho liberalizmu. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že to je asi všetko. Ešte nejaké dodatočné pripomienky predtým, ako sa vrátime k predsedníctvu a, a dáme slovo spravodajcovi, aby urobil, mm, aby prednesol záverečné slovo. Pán Krušeta. Ďakujem, pán predseda. Počuli sme veľa o rozličných aspektoch hlavne pokiaľ ide o slobodu, o náboženskú slobodu. Myslím, že toto je jedna z najdôležitejších otázok v Európe v tejto chvíli. Napríklad, ak sa zamyslíme nad tým, čo sa deje v Švačersku eh, ohľadom referenda o minaretoch, tak eh, tu sa musíme zamyslieť nad týmito eh, vecami. V Európe vidíme možnosť ksenofóbických e, hnutí. A no, pokiaľ ide o tú diskusiu o minaretoch, tam bola protiislamská propaganda vo Švajčiarsku proti prítomnosti týchto minaretoch. Minaretov myslím, že toto treba zastaviť a musí sa to povedať celkom jasne. Uh, že sú osobné slobody, slobody jednotlivcov, ale tiež kolektívne slobody, slobody skupín, ktoré majú právo praktizovať svoje náboženstvo a mm, teda podporovať ho, pretože štát má byť zárukou dodržiavania týchto práv jednotlivcov. Ďakujem. Ďakujem. Vidím, že sú tu ešte nejaké ďalšie pripomienky, ktoré e, chcú predniesť ďalší e, členovia. Prosím, urobte to rýchlo. A stručne Sophie Inveld. Pán predseda, pani Sume povedala niečo, čo sa týkalo základných e, práv, prečo potrebujeme smernicu, keďže občania už majú chartu základných práv, ktorá je pre nich e, ochranou, ale to ma zaraža, pretože keď diskutujeme, e, keď sme diskutovali viackrát o tom, či Európska únia má právo zasahovať v niektorých členských krajinách v prípadoch diskriminácia alebo nerešpektovanie základných práv, tak tá práve skupina EPP povedala, že táto charta nedáva Európskej únii tieto práva. Teda ak nedáva únii tieto práva, tak ako môže dať práva jednotlivcom? Tu by som potrebovala objasniť zo strany EPP. Neotvárame znovu túto diskusiu, je to len výmena názorov, ale pán Busutil teraz sa k vám vrátime, ale najskôr pán Cashman, nie, neželáte si vystúpiť, tak potom pán Busutil a potom pán Romeva a potom dáme slovo predsedníctvu. Uh, Nešťastie, pán predseda, zdá sa, že sa tu vyvoláva zlý dojem, že ak nie ste za to, čo hovorí Sophie Winveld alebo pani Wigman, vo svojom predošlom príspevku, tak ste proti ľudským právam, ale to nie je pravda. Len e, máme odlišný názor, odlišnú politickú pozíciu a chcem, aby sme to všetci rešpektovali, tieto odlišné názory, ktoré každý z nás má. na základe Sofíneho posledného príspevku chcem povedať, že to, čo my tu hovoríme, nie je to, že my sme proti ľuďom, ako pani Wigman povedala, alebo naznačila, alebo že sme proti ľudským právam. Práve naopak, sme za princípy nediskriminácie a Michael, verte mi, že my sme za dodržiavanie princípov nediskriminácie, ale čo hovoríme my je to, že sú tu hranice, kompetencií Európskej únie a ako ďaleko Európska únia môže ísť e, v legislatíve na základe princípov subsidiarity. A tento princíp sa musí rešpektovať. Nemôžeme ho presiahnuť, pretože je to súčasťou zmluv a to je všetko, čo my hovoríme. Ďakujem. Dovolte mi ešte pár sekúnd, pán predseda. Nemusíme tu hľadať konečnú odpoveď, ale ak si EPP myslí, že Charta základných práv nedáva právomoci Európskej únie, aby chránila práva občanov v členských krajinách, tak potom ako môže dať právomoc jednotlivcom, jednotlivým občanom? To je niečo, čo si vyžaduje objasnenie. Myslím, že diskusia sa znovu otvára a otvára a ja by som eh, bol rád, keby sme to nejak zvládli, pretože pán Cashman nás eh, vyzval, aby sme <laughs> kázali lásku k bližnému, tak eh, mali by sme Eh, prosím, hovorte stručne, hovorí pán predseda, aby sme dospeli k záveru. Je to len výmena názorov. Nesmie sa to zvrhnúť na nekonečnú debatu, takže pani Soma. Nechcem z toho robiť nekonečnú diskusiu, len ma ruší to, že pani Intveld, len preto, že sedí vpredu, vždy si eh, vezme slovo a iní ľudia nemôžu hovoriť. Rozumiem Nechcem, aby ma tu iní poučovali. Ja som povedala len toľko. Nehnevajte sa, kolegyne, ja som teraz na rade. Stačí, keď zdvihnete ruku a budete mať slovo. Máme tu chartu základných práv a tie treba obhajovať. K tomu sa aj hlásime a veľmi sme to vždy vítali. Máme tu ústavnú zmluvu a tá je, jeho súčasťou je táto eh, charta. A teraz sa tá zmluva volá mimochodom Lisabonská. máme rôzne názory na antidiskrimináciu a chcem zdôrazniť, že otázka znie tak, ako ju viackrát povedal Simon. Do akej miery, ako ďaleko na európskej úrovni môžeme ísť? Je správne, keď sa e, vmiešavame do veci, keď e, členská krajina sporušuje e, elementárne hodnoty EÚ, ktoré sú napríklad zakotvené v Lisabonskej zmluve či v charte základných práv. Ale otázka znie, do akej miery, ako ďaleko možno ísť pri zasahovaní do, do oblasti antidiskriminácie. Sme za to, aby bol prístup k ľuďom rovnako, rovnaký, ale ako ďaleko? Nezabúdajme prosím na to, že sa nachádzame v Európskej únii, kde máme 27 členských krajín, ktoré žijú v demokracii nie, že by tu neboli na národnej úrovni dostatočné zákony. Nič iné som nepovedala a nevidím dôvod, prečo by ste mi vy museli niečo podsúvať, niečo, čo som ani len nepovedala. Že som teda v zásade proti všetkému. V poriadku, pán Cashman, opätovne vy. Ďakujem. Za e, zámerom tohto parlamentu po dlhé roky je replikovať to, čo je v tej smernici o rase a etnicite. A EPP, e, e, e, ak by nám pomohla odzrkadliť toto, bolo by to veľkým zlepšením. Ja som nikdy neprijal to, že ľudské práva sú podriadené subsidiarite, pretože my tvrdíme, že porušenie ľudských práv v jednej krajine je rovnaké, ako keby to bolo porušenie krajiny v mojej krajine. A preto sme podpísali Európsky dohovor o ľudských právach. Ďakujeme pán Kešmen. Ešte pán Kočeta. No, no už len stručne. Uh, e, Nech... Nejde tu o princíp tolerancie. Keď je niekto iný, uh, tak uh, ho treba určitým spôsobom chrániť, tolerovať. Musíme vychádzať z uh, zo zásadného princípu iného ako subsidiarity. Musíme vychádzať z toho, že je povinnosťou EÚ odstrániť všetky prekážky také, ktoré sú v členských krajinách, ktoré, e, prekážky, ktoré by mohli byť e, prekážkami rovnosti. Poprosím vás, prosím, e, záverečné závery, spravodajca a potom predsedníctvo Ďalšia správa je správa pána Kašmana a pokiaľ viem, vy, pán Kašman, musíte o 5. odísť, takže pán Romeva a potom predsedníctvo. Snažme sa e, e, nevynachádzať to, čo už existuje. Po dlhý čas sme to tu mali a konečne tu máme text v tom, tejto správe. Sekretariat, prosím, distribujte ho všetkým kolegom, aby sme vedeli, o čom hovoríme to by nám mohlo pomôcť, aby sme vedeli, o čom hovoríme a o čom nehovoríme. Ako spravodajca by som chcel zdôrazniť, že dôležitý je ten poriadok, to poradie. Sprevráťme ho. Namiesto toho, aby sme hovorili o nákladoch, hovorme o prínose, o sociálnom úžitku nediskriminácia. Prebehali e, určité diskusie o tom, koľko to bude stáť. Ale tieto náklady určite prekryjú sociálne prínosy. Dá sa to povedať aj inak. Ďalšia vec, ktorú môžem povedať, je otázka nekoherentnosti. Buďme tu tiež e, precízni ako to môže e, ovplyvniť Európu. Či už je tu diskriminácia v jednom členskom štáte z jedného dôvodu a v inom nie, toto treba vyriešiť veľmi rýchlo. Je to niečo, čo už nepočká, niečo, čo nemôže byť odložené a a ešte na záver, buďme precízni v jednom. Je tu množstvo vecí, ktoré treba veľmi rýchlo vyriešiť a špecificky chcem radu požiadať o to, ako by sme mohli spolupracovať, ako plánujete zapojiť parlament do všetkých týchto rozpráv. Vychádzajúc z toho, že tú úlohu, ktorú by sme my mohli v týchto rozprávach zohrávať, by mohlo byť na tých líniách, ktoré už na tento parlament vlastne dohodol. Ďakujem. A teraz poprosím španielské predsedníctvo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebojte sa, budem stručná. Na úvod sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rámci rozpravy Chcela by som sa poďakovať za všetky pripomienky a komentáre. To všetko vezmeme samozrejme na vedomie. A chcela by som zároveň povedať, že čo sa týka tejto smernice, tak je pre nás veľmi dôležitá. Je to komplikovaná vec a pracujeme na tom veľmi podrobne, je to veľmi rozsiahla práca. a opierame sa o to, čo vykonali predchádzajúce predsedníctva. My by sme chceli podľa možností ukončiť tie rokovania. Samozrejme vieme, že bol to dlhý a zložitý proces mnoho rokovaní, trvalo to všetko veľmi dlho. Bolo nutné vyjasniť si stanoviska a pevne veríme, že sa nám to podarí uzavrieť. A chcela by som sa iba krátko vyjadriť k otázke, ktorú položila, tuším, pani Zomer. Bol to jeden príklad, ako je vlastne, zloži- ako je vlastne zložitá tá práca na tej smernici, lebo vyžaduje si to jednohlasnosť. A okrem toho aj súhlas parlamentu. To nie je samozrejme jednoduché a chcela som poukázať na No to aké je to celé zložité. Ďakujem ešte raz a som veľmi rada, že ste sa takto vyjadrovali. Španielské predsedníctvo dostalo slovo, teraz sme sa dozvedeli, že aj, preds- aj komisia by sa chcela vyjadriť, nech sa páči. To, to Ďakujem pekne, pán predseda, iba stručne. Vidíme, že španielské predsedníctvo to prácu berie veľmi vážne, skutočne kompliment. Chcel by som reagovať na rozpravu Myslím si, že táto smernica sa nesnaží regulovať všetko, že celý spoločnosti. Ide tu, mať, ide tu o prístup k tovarom a službám. To je to, o čom by sme mali diskutovať. Nede tu o to, aby sme sa diskusia vyvíjala nejakým nesprávnym smerom. Sú tu samozrejme dôležité veci, ale nie všetky vyrieši táto smernica. To je jedna vec. Druhá vec sa týka teda toho prístupu k k tovarom a službám, z ktorých, z ktorých sú aj nejaké sociálne výhody, ale zároveň aj ekonomické, lebo ide o to, že ľudia teraz nemajú prístup k službám a tovarom, ktoré by si chceli kúpiť. A toto znamená určité náklady pre našu spoločnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Toto je koniec rozpravy, ktorá bola veľmi intenzívna. Sme pozadu, čo sa týka nášho časového plánu a musíme sa veľmi rýchlo pohnúť dopredu k ďalšiemu bodu ktorý je prístup verejnosti dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a komisie. Spravodajca je pán Cashman. Vieme, že ako sme na tom s časom, poprosím pána Cashmana, aby nás rýchlo poinformoval, aká je aktuálna situácia. Nech sa páči. Much, uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný, pretože o tejto veci sme hovorili už veľakrát po uznesení, ktoré sme prijali na pléne, myslím, že teraz by sme mali, keďže ešte stále sme v prvom čítaní, tak má, máme aktualizovaný návrh komisie založený na revízii. E, nie sú tu nejaké zásadné zmeny, ale oni si myslia, že to zmenili v súlade so, s Lisabonskou zmluvou. E, Takže preto by som e, v nasledujúcich dňoch e, pripravil návrh správy a v tejto etape na, na základe diskusí, ktoré už prebiehajú niekoľko mesiacov, hoci viem, že tu nebude univerzálna dohoda, e, Chcel by som teda vypracovať návrh správy na základe stanoviska parlamentu z marca 2009 a urobíme to s pomocou a s pomocou právnej služby, aby teda bola rešpektovaná zmluva. Toto je môj návrh, e, ktorý prednášam. Teda predložím túto správu a dáme to do prvého čítania v pléne a potom máme postupy, diskusie, hlasovania tu vo výbore. Dúfam, že moji tieňoví spravodajcovia s tým budú súhlasia, súhlasiť a že budeme mať, aj súhlas pani Hautala, ktorá tu nie je, pretože má iné záväzky. Mali sme mať diskusie s národnými parlamentami, nemohli sa sem dostať, ale vzhľadom na to, že mm, nám to tak dlho trvalo, tak možno, že je to o to lepšie. Dúfam, že moji tieňoví spravodajcovia, teda aj komisia s týmto e, budú súhlasiť a že nebudú mať nejaké zásadné e, veci, ktoré by chceli doplniť. Ďakujem. Ďakujem, pán Cashman za to, že ste nás informovali. No a teraz a za to, že ste boli struční. A teraz prejdime k zástupcom komisie, pán Christensen. Ďakujem, pán predseda. Komisia víta to, že parlament rešpektuje svoje uz, um, eh, uznesenia z decembra. Súhlasím s tým, čo povedal pán Kešmen a veľmi by sme privítali, keby parlament sa znovu zaviazal v tomto prvom čítaní a keby sa to ukončilo, čo je v súlade s bežnými postupmi v inštitúciách. Tiež dúfame, že to bude dôležitý krok, eh, ktorým budeme schopní sa posunúť do procesu, kedy tri inštitúcie budú mať plodný dialog eh, Ehm, nebude teda e, tieto zmeny nebudú uh, sa diať v takej ďalekej budúcnosti. Pani Benito, chceli by ste sa ujať slova predsedníctvo? Pani Benito, chcete vystúpiť? Nie? Dobre, takže prejdeme k jednotlivým členom. Pani Soma. Ďakujem, eh, pán predseda. Nie je to celkom jednoduchý materiál. Hodne sme k tomu už hovorili aj v pléne, ale tak už to býva v demokracii. Každý má právo povedať si svoje. sa má pravdu. Táto téma je naozaj e, čím si, čo je tu už naozaj dlho, už z minulého funkčného obdobia. Naša skupina nebola veľmi spokojná s tou poslednou rezolúciou, uznesením v plene, ale tak dopadlo. Nie je prípustné, aby e, to zostalo ešte nejakých 5 rokov, kde si vo vzduchu. Som pri kedykoľvek ochotná s e, správodajcom a tieňovými sa dohodnúť, rozprávať. Komisia sa už vyjadrila, ale obsahovo som od nich veľa nepočula. Možno tieňový spravodajca už hovoril s komisiou, pretože začíname, tak povediať, znánovo pod tým lisabonským pohľadom a sú tu, tak povedať nové informácie, takže, ale som pripravená prispieť k tomu, aby tento materiál čo najskôr zmizol zo stola. Any other words? Niekto ďalší? Žiadne komentáre? Takže, pán Cashman, podarilo sa vám to. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že musím odísť, ale náhodou hovorím po premiérovi Spojeného kráľovstva o nediskriminácii a férovom prístupe, takže možno, že nadviažem na našu dnešnú diskusiu. Ďakujem pani Sama za jej komentáre a a skutočne konštruktívnu cestu, ako teda akceptovala pri tomto e, dokumente musíme prísť s kompromisom, ktorý bude vyhovať všetkým stranám. Tiež pán Dion bol veľmi konštruktívny a to nám pomohlo v napredovaní. E, nemám nič, čo by som dodal, okrem toho, že Môjmu drahému priateľovi v komisii by som povedal, že možno nie je celkom správne, že parlament je vždy zatlačený do kúta, že nerobíme pokrok, pretože my sme, mm, by sme e, nerešpektovali bežné inštitucionálne postupy spolulegislatívne dokumenty z tohto výboru v 90% sú také, že vždy sme dosiahli dohodu pred prvým čítaním alebo pred ukončením prvého čítania. To len chcem pre záznam, pretože opakovanie starých víziev nás iba dáva, um, nás neposúva dopredu, ale dozadu. Ďakujem, pán Cashman. Teraz sme na ceste k prvému čítaniu však. Dobre, ďakujeme za to. No a teraz prejdime. Áno, pán Busutil. Áno, ďakujem, pán predseda. Predtým, ako sa pre... posunieme v programe, uh, Možno by som mohol požiadať o posunutie mm, bodu číslo 9 o pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach, keďže môj kolega, moja kolegyňa Kinga Gal, spravodajkyňa, nie je prítomná. A tiež chápem, že mnohí členovia musia odísť a ponáhľajú sa na letisko, takže mm, bol by som rád, keby sa toto mohlo posunúť do ďalšieho stretnutia výboru. Ďakujem. V poriadku. Takže tento bod e, vyškrtneme, teda posunieme ho na neskôr. E, sú tu, ako si spomínate, keďže sme zrušili bod číslo 7 o prieskumnej delegácie na juh Talianska, tak teraz sme sa dostali k bodu. Aj bod číslo 8 sme vyškrtli. So the addendum, the addendum point... Takže dodatočné body, prezentácia Jonathana Fall, a to sme urobili, bo číslo 7 bol vyňatý a bo číslo 8 tiež. Po číslo 9 bol presunutý na neskôr, takže to je všetko a tým pádom končím schôdzu.